najvyššiemu poľnohospodárstvu. Tu musíme kombinovať úsilie komisie, EFSI, členských štátov, priemyslu, tak aby sme zabezpečili to, že počet nízkorizikových látok sa bude zvyšovať. Tieto látky dávajú farmárom nástroje, ako bojovať proti škodcom a zároveň pripravovať alebo pestovať vysokokvalitné potraviny odrateľným spôsobom. Hoci to nebude viesť k celkovému zníženiu produktov na ochranu rastlín, musíme mať priaznivejší toxikologický profil. A to rozhodne bude pomáhať to, aby sme čelili rizikám, ktoré sú spojené s týmito produktami. Rovnako zdieľam váš názor, že udržateľné využívanie pesticídov musí byť integrované do spoločnej polnohospodárskej politiky. Určite ste si všimli, že takéto ustanovenia boli zahrnuté aj do návrhu komisie a tu by som vás naozaj vyzval, a poprosil vašu podporu. Na záver, je to už 5 rokov, odkedy členské štáty schválili svoje prvé akčné plány. Teraz sú zaviazané, aby revidovali a, a prehodnotili tieto plány tam, kde je to nevyhnutné. Moje služby budú predstavovať druhú správu Európskemu parlamentu a Rade o implementácii udržateľného, smernice o udržateľnom využití pesticídov tento rok. tá a bude reagovať na revidované akčné plány členských štátov a bude identifikovať tie slabé miesta, ktoré sme identifikovali. A zároveň budeme sumarizovať skúsenosti členských štátov z implementácie ich národných cieľov pri znižovaní rizík a dopadov pesticídov pri ochrane rastlín. Vážení poslanci a poslanky, ďakujem za vašu správu. A myslím si, že sa všetci dokážeme zhodnúť na tom, že smernica o udržateľnom využívaní pesticidov je dôležitou súčasťou eh, širšej, udržateľnejšej polnospodárskej politiky. Eh, pred pár rokmi sme schválili akčný plán o udržateľnej Európe do roku 2030. Eh, tá predovšetkým vyzýva po autentickej zmene ohľadom spôsobu, ako, ako produkujeme, vyrábame a konzumujeme. Smernica o udržateľnom využívaní pesticídov nám v tomto smere veľmi pomôže. Môžem vás uistiť, že moje služby sa budú veľmi pozorne pozerať na tie odporúčania, ktoré sa nachádzajú vo vašej správe. V tých hlavných oblastiach, ako ste práve počuli, komisia už začala konať, tak aby sme dokázali reagovať na tieto témy. My sme naozaj odhodlaní, aby sme zabezpečili plnú implementáciu tejto smernice a budeme pracovať s členskými štátmi na tom, aby tento cieľ bol aj reálne dosiahnutý. Ďakujem veľmi pekne pánovi komisárovi. Teraz si vypočujeme vystúpenie v mene politických skupín a trošku e, sme, e, trošku meškáme, takže nebudem akceptovať modré karty v tejto časti diskusie za ľudovcov. Pán Florenc, nech sa páči minútu a pol. Poprosím všetkých, aby rešpektovali rečnícky čas. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, ďakujem veľmi pekne. Ja môžem váš dokument len podporiť. E, ten najväčší akcent v tejto správe, ten sa mi pozdáva skutočne veľmi dobre. Jeden bod je dôležité, to je ďalšie vzdelávanie tých osôb, ktoré, e, ktoré jazdia s týmito strojmi. Ja som e, bol, bol na jeseň na, na takomto školení, hoci mám v mojem podniku uh, viacerých ľudí, ktorí e, používajú túto techniku, takže ďalšie vzdelávanie je určite len dôležité ja ako praktický polnohospodár môžem len e, takýto e, postup odporúčať. Ja sa chcem poďakovať pani spravodajkyni. Vložila do toho skutočne svoje srdce a my teda diskutujeme tu o trvalo udržateľnom používaní pesticídom. nehovoríme o geneticky zmenených potravinách a nehovoríme o znečistení e, spodnej vody. Ale keď chcete hovoriť o znečisťovaní spodnej vody, môžeme o tom radi rozprávať a poviem vám, že vy všetci, kým vy všetci e, vrátane mňa, samozrejme, kupujeme lacné meso, tak vieme, e, o čom hovoríme. Na, v, na farme môj, môj otec pestoval 80 ošípaných, ja, ja pestujem 800 a ďalšie farmy sa takisto zväčšovali, takže tu mu musíme možno nasadiť. E, pán komisár, mnoho, e, mnoho e, úspechov, mnoho šťastia vám prajem a zostaňte pri tých neonikotidoch. Um, ehm, pretože tie krajiny, ktoré tie neonikotidy zakazujú, dostanú, dostanú um, plusgiere na nohách, pretože ostatní bežia alebo behajú v teniskách. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Pani spravodajkňa nám pripravila výbornú správu a je zrejme, že parlamentná komisia e, si svoju prácu robí, čo sa žiaľ nedá povedať o členských štátoch. Zásada integrovanej ochrany rastlín už platia od roku 2014 a pokiaľ členské štáty nezačnú, si nezačnú plniť svoje úlohy, budeme si rozprávať rozprávky, čo to znamená, prečo to musíme e, dodržiavať. My nechceme zobrať polnohospodárov nástroje k ochrane rastlín, my chceme však, aby eh, sme používali prostriedky, ktoré nebudú poškodiť životné prostredie a naše, ohrozovať naše zdravia. Používanie pesticídov, tak ako aj antibiotík by malo byť poslednou záchranou, záchranou a nie eh, eh, základom a bázou nášho európskeho polnohospodárstva mm, my chceme, aby sa zrýchlenie schvalovali e, biopesticídy a e, ďalšie smernice. To nás čaká v ďalšom legislatívnom období, ale my dnes v Európe roz, rozprávame veľa o bezpečnosti. Pritom si my v našich krajinách e, kladieme do zeme časovanú bombu, ktorá postupne týka a raz vybuchne a tu nás neochránia žiadne hranice. Priznajme si konečne, že momentálny spôsob hospodárania je dlhodobo neudržateľný. Pokiaľ to zmeníme a budeme tam aktívni my sami, tak to bude riadený proces, ktorý nepo, neublíži ani poľnohospodárom, ani spotrebiteľom, ani krajine. Pokiaľ sa e, pokiaľ k tomu však dôjde v dôsledku kolapsu ekosystému, odnesieme si to všetci. Ďakujem, pán predseda. Za ALDE pán, pán Altema 1,5 minúta. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. V správe o o držateľnom používaní pesticídov sa hovorí veľmi veľa o ochrane rastlín. Samozrejme, to je o integrovanej ochrane rastlín, to je samozrejme dôležité, pretože integrovaná ochrana rastlín by mala, eh, by mala brániť ochoreniam a eh, školcom eh, pre rastlina. Teraz sa ukazuje prstom na tie krajine krajiny, ktoré robia málo. Mali by sme si možno ukázať prstom na sebe, pretože mnohé európske predpisy Um, znemožňujú integrovanú ochranu rastlín. Mnohé rastliny sa uh, mnohé rastliny zaštepia, tak aby boli odolnejšie. Tento sektor je v pohybe, je tu skutočne veľa inovácií, ako toto zužahťovanie vylepšiť. Žiaľ však tieto, tieto inovácie um, majú prekážku v európskej legislatíve, ktorá ju zakazuje. Je to smiešné, že európska smernica o nitrátoch ktorá podporuje Mm, používanie umelých hnojív miesto prírodných. E, Holandsko štartuje ďalšie aktivity na zlepšenie kvality pôdy, ale toto e, je takisto stiažené tými, e, tými pravidlami Európskej únie. Takisto ide je takisto používanie alebo zamedzenie starých prostriedkov je znie, znemožnené um, stiaženým procesom uh, povolovania, takže je potrebné, aby sme boli flexibilnejšie a mohli rýchlejšie reagovať. Pán Hazekam zaguje 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Trvalá udržateľnosť a pesticídy, toto sa mi nezdá, že by mohlo uh, byť v jednej vete. Uh, jed nie je trvalo udržateľný. Jed, uh, jed, ktorý sa používal už za čas našich starých otcov ešte sa ešte stále nachádza v pôde, vo vode a v našich telách. Um, takéto jedy ohrozujú biologickú um, mnohorakosť biologickú diverzitu. 40 ehm, všetkých insektov sú ohrozené a sú e, tesne pred vyhnutím so zánikom, so zánikom <laughs> so zánikom hmyzu sú ohrozené, sú ohrozené ďalšie, ďalšie druhy, ako sú napríklad netopiere, reptily a, a podobné blazy a podobné. Toto môže spôsobiť zrútenie sa našich systémov, systémov používanie jedu v, našej, v našom poľnohospodárstve bolo vždy faktorom pri vyhynutí nášho biologického systému, tak ako e, mali by sme zavádzať biologické postupy bez e, jedov. E, momentálna agrárna politika je od toho ešte však ďaleko vzdialená a preto musí, by sa mali zrušiť príspevky do poľnohospodárstva. Ďakujem, pán Hojsling. A ďakujem, vážne kolegyne a kolegovia. Ja myslím si, že e, názov takého tejto správy je skutočne zavadzajúci, pretože neexistujú trvalo pesticídy. A pán komisár, áno, vy ste e, právom poukázali na to, že členské e, krajiny by mali poslať a dodať zreduko- plány na zredukovanie pesticídov. udialo sa niečo? Určite nie ehm, čo robia členské štáty namiesto toho, aby sa snažilo zníženie miery používania pesticídov. Um, pesticídy sa používajú v mnohých členských e, štátov a nikotinoidy sa používajú naďalej členských štátov a to je škandál. A čo bude z legislatívy, keď členské štáty túto jednoducho ignorujú? Uh, my stále, diskusí, my stále diskutujeme, ale musíme si povedať aj o dopadoch. Samozrejme je potrebné, aby sa glyfozát napríklad eh, jeho používanie znížilo. Napriek tomu, že sú alternatívy biologické, polnohospodárstvo nám ukazuje, že to ide bez toho, že to ide bez eh, takýchto prostriedkov. Máme organické metódy. Musíme uh, robiť, musí robiť poriadny e, prieskum a praktizovať biologické poľnohospodárstvo, pretože e, inak e, podporujeme len priemysel, ktorý produkuje pesticídy a robí s tým veľké zisky. To si musíme jednoznačne povedať. Včera som videl štúdiu, kde sa hovorí o zanikaní jednotlivých živočišných druhov a je to obrovské je treba skutočne vystúpiť z tohoto vlaku. Nemôžeme len trochu znížiť používanie pesticídov, ale skutočne to zrušiť. Je to ekologická katastrofa, ktorá sa nám e, tu ukazuje. Európska únia tu musí, e, musí byť aktívna, čo žiaľ nie je. A teraz hovoríme o Eh, je maličkosťach, ako je precision farming. Eh, to sú hlúposti. My musíme urobiť zásadný krok a musíme zásadne sa zamyslieť nad tým, ako sa dostaneme z tejto pesticidovej pasce, tak, aby to bolo pre dobro nás všetkých. Ďakujem. Ďakujem. Pani Dornano. Je, je, je Nech sa páči za skupinu FDD. Ďakujem, pán komisár. Vo Francúzsku mnoho polnospodárov eh, bolo otrávených v dôsledku pesticídov. Mnohí e, odsudzujú teraz a e, obvinujú štát e, z toho, že nezabránil tomuto riziku. Nedávno prezident Macron tvrdil, že Pladekon nie je karcinogénny, je to pritom je to tvrdenie, ktoré šokovalo mnohých takéto nedopovedné konanie eh, našich riadiacich politikov, to je správne, ale musíme sa zamerať na skutočné príčiny tohto systému. To je bolo lepšie. Európske ciele sú bláznivé, eh, keď sa pozrieme na článok 39 zmluvy o fungovaní EÚ o SPP. Tam sa nespomína kvalita produkcie ani ochrana zdravia. Ak polnospodár, teda spol, každý polnospodár každé dva dni spácha sama vraždu eh, vo Francúzsku. To dokazuje, pod akým tlakom sú tieto ľudia a to je dôsledok tlaku z Európskej únie. Eh, sú tu ilúzie a pritom obrovské nadnárodné spoločnosti v agropotravinárskom priemysle sa obohacujú miliónmi. Bez eh, zásadných krokov sa to nepodarí. Nie je možné trvalo uzrotelne nasadovať pesticídy, treba ich úplne odstrániť. Pani Skota za NF. Pán Skota. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Čo sa týka pozície spravodajkyne, aby sme výraznejšie znižovali dopad pesticídov na životné prostredie a ľudské bytosti, to je otázka toho, aby sme účinne zlepšili aj národné akčné plány v oblasti boja proti pesticídom tu nie je jasne prepojená otázka záväzkov zo smernice roku 2018 a aktuálnym novým modelom, ktorý je predpokladaný pre implementáciu SPP. Pre plnenie cieľov na znižovanie pesticídov je nevyhnutné, aby sme naplno zreformovali aj SPP tak ako to vyplýva z jeho uplatňovania. To v praxi môže znamenať aj to, že môžeme ďalej poškodzovať e, účinný stav riadenia a kontroly, ktoré vyplývajú zo smernice z roku 2009 v tomto smere je dôležité, aby členské štáty dokázali vybudovať systém, ktorý bude elastickejší pri implementácii SPP. Zároveň je účinnejšie, aby sme lepšie čelili radikálnym zmenám e, klíme a zabezpečili menej byrokracie. Ciele SPP musia byť účinnejšie presadené do intervenčných plánov a v tomto smere je dôležité, aby sme mobilizovali všetko úsilie a zároveň aj zvýšili účinnosť a efektivitu národných akčných plánov. Ďakujem pekne. Vypočuli sme si vystúpenia v jednotlivých politických skupín. Teraz vystúpia rečníci vo voľnej rozprave. Pán Linc, nech sa páči, máte minútu a pol. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážené kolegyne a kolegovia, spolahlivé spáľovacie konanie a trvalo ožiteľné používanie ochranných prostriedkov pre rastliny idú ruka v ruke. Tým, že sme mali na začiatku roka sme schválili vlastne schváľovacie konanie, tak e, sme na ceste k tomu trvalo udržateľnému používateľu prostriedkov. Ja sám som využi- vyrastal na na farme a viem, aké dôležité je správne používanie ochranných prostriedkov. Pre rastliny musí byť správna miera, ale dôležitá je inovácia, nové bezrizikové substancie a produkty, produkty budú podporovať trvalo e, pestovanie našich poľnohospodárských produktov. My ako poľnohospodári musíme vedieť, čo robia, čo robiť a ako to robiť. Na druhej strane je potrebné obmedziť používanie pesticídov. Nevidím len pred to, že by sa e, to malo na, e, že by sa také takéto prostriedky mali používať len preto, aby e, nejaký sused odvedľa mal anglickú trávu. Čo sa týka technologizácie poľnohospodárstva, treba to využívať a prejsť k nižšiemu používaniu, nižšej spotrebe pesticídov o tom, čo sa, e, neho, o čom sa nehovorí. E, aj ekologické poľnohospodárstvo má problémy, napríklad využívanie medí v ekologickom poľnohospodárstve. Takže ide o to, aby sa zabezpečilo, takisto zabezpečila potravinová bezpečnosť pre našich e, občanov. To je tiež dôležité. Pán André. Andriu, nech sa páči. modrú kartu pán Linz. Pán Andra, počkajte ešte chvíľočku. Je to, je to modrá karta pre Scott Kato. Ďakujem pekne. Pán Lis kritizuje môjho kolegu Martina Hojslinga, tvrdí, že e, kokosulfur je nebezpečná chemikália. Nedá sa to ani porovnať e, s toxickými pesticídmi, o ktorých tu hovoríme. To samozrejme úplne ničí e, život 58% motýlov, malo zahynulo v posledných rokoch. Nechápeme, že ak nebudeme schopní zachrániť tento opelujúci hmyz, tak zanikneme aj my ako ľudia. Pán Linz, môžete odpovedať? Ähm, Ďakujem pekne. To vlastne nebola ani, ani otázka, skôr e, konštatovanie. Musíme rozlišovať, musíme rozlišovať, ako, čo používame, ako to používame. To je vždy zásada, je tá dávka. E, tá, tá dávka robí z toho jed a je e, tu otázka, či hovoríme o insekticidoch, herbicidoch, fungicidoch, nikot tído a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že vážne kolegovia a kolegyne, toto musíme mať na zreteli. Ďakujeme pekne, pán Andriu, na minútu a pol. Hm? Mikrofono, mikrofono. Merci, monsieur le commissaire. Le 20... Ďakujem, pán komisár. 25. januára lídry členských štátov sa konečne dohodli na presadzovaní indikátorov a to harmonizovanej podobe a to je veľmi dobré, ale zároveň 25. januára zástupci vôsob členských štátov neboli schopní prijať určujúce lídie, ktoré navrhla Európska komisia s cieľom chrániť opelujúcich mis pred pesticídmi. Teda, aká je pravda? Pravda je taká, že od roka 2013 komisia navrhla 25 krát členským štátom text, ktorým ktorého je lepšie chrániť včely. 40 hmyzu už zmizlo v posledných 10 ročiach a miera umrtnosti včiel dosahuje 80 v niektorých regiónoch únie. Pravda je taká, že intenzívne plnospodárstvo a taktiež E, ďalšie postupy a nasadovanie pesticídov majú zničujúce účinky. Pravda je taká, že lídry členských štátov sa naďalej schovávajú pred údajnými európskymi rozhodnutiami, ktoré v skutočnosti e, sú to ich rozhodnutia. Pravda je taká, že pokrok v udržateľnom nasadzovaní pesticídov je nedostatočný e, v porovnaní s hľadami alternatív ak lídry členských štátov konečne skončia s takýmto pokritectvom v otázke pesticídov, E, tak e, to vlastne bude len znamenať, že naďalej budú e, poskytovať aj čarovný koberec lídrom nadnárodných spoločností. Je treba uvedomiť si, aké zničujúce účinky majú pesticídy. Nie je na mieste zdráhať sa ďalej v spustení konania v prípade porušenia európskej legislatívy. Naozaj tu ide o veľa, ide o zdravie našich ľudí. Pani Miller? Vážené kolegovia, pre trvalo udržateľné je plánované používanie ochranných prostriedkov e, potrebný a musí sa v členských štátoch používať. E, na to sme vyslali dobrý signál tieto správy. Trochu mi však vadí. Etablovalo sa, etablovala sa určitá metóda bez toho, aby sa robila nejaká štúdia toto neodpovedá e, úrovni nášho parlamentu. Ja by som chcela kolegov poprosiť, aby zostali pri faktoch. E, fakt je, že v tejto e, uvedenej štúdii sa hovorilo o boli 63, bolo 63 meracích miest, za 27 rokov, niektoré boli merané raz, niektoré dvakrát. To znamená, že tá štúdia je veľmi, veľmi sporná a spochybniteľná. A takisto sa vypichujú z toho určité príčiny. Samozrejme, e, sú tu príčiny e, zániku opľovacieho opeľovacieho zmizu a treba to preskúmať, je dôležité, ale aby sa tu robila štúdia na ochrana, ochranu druhov všetkých, napríklad e, napríklad musíme aj my postupovať a mať kvitnúcu lúku miesto nejakej malej záhradky. Ďakujem, predseda. Táto smernica z roku 2009 najskôr, tá sa týkala využívania pesticídov v súlade s udržateľným rozvojom. Je pravda, že tu sú relevantné ciele a koherentné ciele. A čo to teda podporilo? Znižovanie využívanie pesticídov podporilo to taktiež proces hľadania alternatív. A pritom e, vidíme, že komisia meškala tri roky s vyhodnocovaním situácie. Okrem toho vidíme, že e, je to úplné zlyhanie, úplná porážka, keď sa totiž pozrieme na čísla agentúry, Európskej agentúry pre životné prostredie, tu sa uvádza, že došlo k nárastu o 10 až 20 e, v dopite po pesticídoch. Zároveň, a na rozdiel od toho, čo tu vedia kolegovia, vidíme, že v otázkach biodiverzity dokáza znižovaniu bestavovcov, hmyzu, ekosystémov a zároveň aj vtákov. Teda čo chceme? Chceme naozaj zničiť život? Vidíte, že je nevyhnutné, aby komisia a táto správa to napokon tiež jasne dokazuje, je treba podporovať proces hľadania alternatívy, je treba financovať tento proces vývoja alternatív, aby sme sa posunuli k udržateľnému polospodárstvu. A udržateľné polospodárstvo znamená bez pesticídov, bez chemikálií. To je dôležité, pán komisár, a nie je presný opak. Iný, un minuto, anche per lei, prego. Ďakujeme pekne, pán Pedičiny. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. My eh, naozaj Trváme na tom, že táto správa je veľmi dobrá, lebo sa venuje ľudskému zdraviu, chráni životné prostredie a znižuje rizika, ktoré vyplývajú z používania pesticídov. Zároveň je, ďalej, ďalej aj, je možné ďalej zlepšovať, lebo udržateľné využívanie pesticídov e, nie je analyzované v rámci celého životného cyklu pesticídov, len od uvedenia na trh až po um, uvedenie maximálnych e, úrovní používania. Ale e, čo otázka používania nelegálnych a neautorizovaných pesticídov, importovaných produktov, ktoré sú ošetrované takýmito pesticídmi. Nemali by sme redukovať zároveň e, tú normatívu, ktorá sa týka našich produktov, našich polnospodárov a zároveň je dôležité, aby sme povolovali paralelne produkty, ktoré e, sú ošetrované nepovolenými produktami. To má veľmi negatívny dopad aj na náš vnútorný trh a podporuje to nekalú konkurenciu, ktorá deštruuje celý produkčný cyklus. Pán Andrej, nech sa páči, na minútu. Pane Gnie môžeme oddeliť ten módny odpor voči pesticidov na dve kategórie. Prvá je otázka obav o ľudské zdravie a bezpečnosť. Je tu teraz dostatok jednotlivcov, ktorí eh, už 30 rokov pracovali s koncentrovaným materiálom a boli vystavení výparom. Ich eh, expozícia je zhruba vyššia ako tisíc násobok bežného vystavenia normálneho občana. Viacero z produktov, ktoré bolo pred 20 rokmi zakázané na základe toxicity, títo pracovníci, ktoré zahrňava aj mňa, už mali dávno umrieť, ak eh, tieto zastrašujúce taktiky zelených sú dôveryhodné. Druhá otázka environmentálneho dopadu je pravda, že dlhodobé používanie a zneužívanie pesticidov môže poškodiť, e, poškodiť faunu, flóru a poškodiť vodné zdroje. Na druhej strane je nevyhnutné, aby sme uspokojili stále rastúci dopyt po potravinách. Priemysel ale nie je spiaci, stále vyvíja veľké úsilie, aby sme znížili závislosť na pesticidoch tým, že používame nové metódy šlachtiteľstva, aby sme vyšlachtili odrody, ktoré si vyžadujú menej používania pesticidov. A reakcia zeleného lobby na túto technológiu je je zakázať tú technológiu. Nemôžete mať jedno aj druhé. Ďakujem veľmi pekne. E, pani Delej, nech sa páči, máte na minútu a pol čas. Ďakujem, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Pravidelne sa venujeme otázke pesticídov e, opäť raz sa tu e, apeluje e, na potreby podporov, pričom ignorujeme obavy našich občanov. Ja e, od začiatku tohto volebného obdobia upozorňujem, že polnospodári sú prví, ktorí chránia životné prostredie. Naši občania musia mať záruky, čo sa týka využívania fitosanitárnych produktov. Som presvedčená, že sa musí vychádzať z vedeckých poznatkov pri našich rozhodnutiach. Musíme zaujať pozitívny prístup, čo sa týka miesta polnospodárstva v tranzícii v oblasti životného prostredia E, čo sa týka postupov po hospodárstve, tie čoraz viac dodržiavajú ochranu životného prostredia. A to si vyžaduje profesionálny prístup. Je treba presadiť e, prispôsobené riešenia na každý druh e, hospodárstva, či už ide o fitofarmatické nástroje, prírodné alebo syntetické. A tiež je treba hľadať alternatívy. Tento text dodržovať takýto prístup, ale chcem pripomenúť všetkým aj vám, pán komisár, že Spoločná polnospodárska politika je predovšetkým politikou polnospodárstva a nie životného prostredia. A preto platí, že SPP musí sprevádzať eh, polnospodárov aj v otázkach eh, ekonomických, aj v otázkach životného prostredia. Je treba hľadať taký model, ktorý bude ekonomicky eh, im umožňovať prežiť. Inak sa to nepresadí. Ďakujeme pekne teraz pani Kadenbach, ďakujem pán komisár, kolegyne, kolegovia. Tu nejde o boj proti polospodárstvu, ide o to, že Musíme uznať, že ochrana rastlín pri produkcii potravín v Európskej únii a taktiež pri produkcii krmiv je nevyhnutná. Ide len o to, ako bude prebiehať táto ochrana pred škodcami. Táto správa jasne dokazuje, že to nie je jediná možnosť, ako chrániť rastliny tým, že sa prehnane budú nasadzovať pesticídy. Existujú alternatívne možnosti, metódy, existujú taktiež fyzické metódy, menej nebezpečné pesticídy. E, je množstvo alternatív, ktoré sú k dispozícii a to sa uznáva E, to sa nasadzuje príliš málo členských štátov, e, nie je to dostatočne dohľadaný proces a ak aj dochádza ku kontrole v prípade porušenia skutočnosti nenasledujú sankcie. O to tu dnes ide. Tiež nám ide o to, aby členské štáty vo veľkom nepresadzovali výnimky, e, že sa pesticídy, neonikotinoidy, ktoré sú v skutočnosti zakázané, aby sa nadalej nenasadzovali e, kvôli nejakým núdzovým opatreniam. My chceme produkovať pre Európu, chceme potraviny, ktoré budú bezpečné, ktoré budú zdravé, ktoré nebudú poškodovať životné prostredie. Musíme e, v tomto smere konať. Myslím, že správa popisuje rozličné možnosti. Ide o to, aby sme bojovali za nové európske plnospodárstvo a to znamená, že si to vyžaduje aj novú podobu spoločnej plnospodárskej politiky. O tom sa nedá diskutovať oddelenie. Ďakujeme pekne pani Scott Kejto na minútu. Ďakujem. Mm, Nová vedecká štúdia o negatívnej situácii hmyzu dokazuje, že 40 druhov hmyzu je ohrozených vyhnutím, pričom populácie hmyzu sa znižujú o 2,5 každoročne. Táto revízia jasne prepojuje tento drastický pokles s nadbytočným využívaním pesticídov a preto naša správa o udržateľnom využívaní pesticídov je vysoko aktuálna. Tiež e, svetoví vedci to potvrdzujú. Musíme začať e, veľmi naliehavo prerod to v tomto procese. Musíme sa oddialiť od týchto toxických pesticídov. Taktiež správa vyzýva členské štáty EÚ, aby konali v oblasti pesticídov namiesto toho, aby e, sa len držali antislubov Musíme znižiť dopyt po pesticídoch, taktiež musíme zakázať tie najtoxickejšie okamžite. Musíme využívať integrované spravovanie ochrany pred škodcami a tiež presadzovať ekologické formy prospodárstva. Hmyz je nevyhnutný na správne fungovanie všetkých ekosystémov ako potrava pre ostatné tvory, taktiež ako zdroj živín. Ak nebudeme konať okamžite teraz, tak hmyz jednoducho zanikne o niekoľkých desaťročí a môžeme si byť istí, že my potom, ako ľudia, budeme nasledovať v tomto zániku. Ďakujeme pekne. Teraz pani Ajuso. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážený pán komisár. Musíme splniť ciele smernice z roku 2009 ohľadom na využívania eh, pesticídov v udržateľnom režime. Zároveň musíme zabezpečiť, aby sme uistili našich občanov, že tieto fitosanitárne produkty sú nízkorizikové a nenechávajú rezidia, reziduá v našich potravinách a nemajú dopad na životné prostredie. Musíme si uvedomiť, že Európska únia má najviac reštriktívnu legislatívu pre využívanie pesticídov a práve preto polnohospodári čelia obrovským obmedzeniam pri využívaní pesticídov a to vedie k tomu, že sa nachádzajú v nevýhodnom postavení voči svojim medzinárodným konkurentom z tretich krajín, ktorí používajú pesticídy, ktoré sú napríklad u nás zakázané a my napriek tomu e, importujeme e, produkty, ktoré sú vyrobené aj pri používaní týchto zakázaných pesticídov. A takisto to sa týka aj nových e, produktov, napríklad Um, ošetrovania olív alebo ošetrovania citrusov. Um, tam môžeme hovoriť o veľmi obmedzenej situácii a nedávnom vývoji, kde bolo veľmi málo povolených látok. A v tomto smere je dôležité, aby sme neohrozili tú prácu, ktorá už bola urobená, preto aby sme využili a posilnili udržateľné využívanie pesticídov a nezabudali na to, že tieto látky sú v polnohospodárstve nevyhnutné. Ďakujem pekne, pán Dorfman, nech sa páči, Herbert má slovo na minútu. Ďakujem pekne. Myslím si, že sa vlastne zhodujeme relatívne všetci na tom, že musíme postupovať opatrne. To platí pre plnospodárstvo, platí to aj pre medicínu. Mohli by sme si niekedy pohovoriť aj o tom, ako neopatrne sa nakladá s liekmi ale samozrejme je jednoduchšie ukazovať prstom na iných. V mnohých aspektoch e, sa tu už kolegovia správne vyjadrili. I potrebujeme lepšie prístup k integrovanej forme ochrany rastlín, taktiež nízkorizikové pesticídy. Ja som mimochodom tu v parlamente k tomuto vypracoval správu a predložil konkrétne návrhy, ako je možné urychliť procesy ale zdá sa, že komisia v tomto smere nekoná. Tiež potrebujeme e, viac e, výskumu vývoja, lepšie metódy implementácie, odolnejšie druhy rastlín. Chcel by som ešte jednu vec spomenúť, ktorá tu nezaznela. V posledných rokoch e, neustále dochádza k dovozu škodcov zo zahraničia, napríklad rôzni škodcovia, ktorí poškodzujú čerešňové stromy, E, sú to škodcovia, proti ktorým musíme intenzívne bojovať na hraniciach Európy, totiž e, nie sme až tak opatrní. Ak by sa toto napravilo, mohli by sme sa ušetriť e, mnohé nasadzovanie chemických látok. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje Eye, spontánna časť rozpravy, pán Kaputo. Nikola. Grazie, prezident. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda schválenie mm, uznesenia osobitného výboru PEST na pléne Európskeho parlamentu bolo významný krok e, smerom k tomu, aby sme účinnejšie implementovali nariadenie o emisiách z fitosanitárnych produktov, ktoré predpokladá autorizáciu e, nových látok a zároveň umožňuje aj identifikovanie toho, aké hrozby majú pre ľudské zdravie, životné prostredie a zdravie zvierat. V každom prípade ale si nemôžeme byť vždy istí presným uplatňovaním tejto smernice ohľadom udržateľného využívania pesticídov, ktorá by mala byť nástrojom, ktorý pomôže polnohospodárom, aby sme znižovali ich závislosť na nebezpečných látkach a umožnili im hľadať nové e, látky. V tomto smere je dôležité, aby sme hľadali nový nástroj a v nedostatku um, ochrany hľadali aj iné spôsoby riešenia ochrany videckých oblastí. V tomto smere tu máme aj eh, návrh okrúhleho stola, ktorý organizovala kolegyňa Gutaland, Egniu a Poch, ktorý žiadal komisiu, aby členské štáty aj komisia zakázali využívanie tých látok, ktoré ohrozujú najmä parky, škôlky, školy a verejné priestranstva, ako aj nemocnice. Pán Marias, nech sa páči, máte slovo na minútu. Ďakujem za slovo. Z diskusí vidíme, že poukazujeme naozaj na vážne problémy, ktoré spôsobujú pesticídy. To sa týka zdravia našich občanov, ale tiež blaha zvieratá a tiež zdravia našej fauny. Hovoríme o využívaní pesticídov v Európskej únii, ale Vo veľkej miere sa využívajú pesticídy, dajme tomu v Turecku, e, to je veľmi blízko mojej krajine Grécku a to nepodlieha žiadnej kontrole. Tam sa nasadzujú e, výrobky v plnospodárstve, ktoré sú v Európskej únii zakázané. Dováža sa však tento tovar do Európskej únie, teda akú ochranu um, chceme presadiť pre našich spotrebiteľov, keď toto nám úplne uniká. Ďalej, albánske mlieko sa teraz e, označuje ako grécke mlieko. Ako to môžeme uh, pripustiť. Máme tiež meso, ktoré sa nelegálne dováža eh, do Grécka eh, zo Severného Macedónska. Ako teda dokážeme kontrolovať, aké látky sú obsiahnuté v týchto produktoch? Ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, vážené dámy a páni. Naozaj si myslím, že sme si toho už vypočuli dnes o využívaní, eh, udržateľnom využívaní pesticídov. A musím povedať, že asi každý sa tu zhodne na tom, eh, že eh, tak občania, ako aj eh, odborná verejnosť sa zhoduje na tom, že musíme revidovať smernicu z roku 2009 a v tomto smere je jasné, že členské štáty dosiahali isté napredovanie, ktoré sa týka ehm, školenia a označovania, ale je jasné aj to, že akčné plány nie sú sprevádzané merateľnými cieľmi, nemerateľnými výsledkami. Zároveň je jasné, že musíme oveľa viac ehm, investovať do integrovaných plánov ochrany rastlín. A v tomto smere pán Automa, tu naozaj musíme byť aj úprimnejší ohľadom roli, ktoré zarábajú členské štáty Zároveň ak chceme povzbudzovať farmárov, aby sa posúvali smerom k celenejšiemu a využívaniu produktov na ochranu rastlín. Musíme zabezpečiť aj to, aby mali na to prostriedky. Musíme využiť e, to, musíme zabezpečiť to, že budeme mať dostatok nástrojov, ktoré im umožnia e, konať a vykonávať ďalej produkciu, ale zároveň budeme aj dostatok investícií pre e, farmárov, ktorí v konečnom dôsledku pripravujú naše potraviny. Pán Ferreira, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Treba povedať, že e, udržateľné využívanie pesticídov je v jadre jedné z najväčších rizík a hrozieb, ktorým čelíme v oblasti agropotravinárskeho reťazca. Nemôžeme sa tváriť, že tie produkty, ktoré tu máme, ktoré podporuje SPP a obchodné politiky um, Európskej únie, že nemôžeme podporovať modely výroby, ktoré sú postavené na, um, na vývoze alebo dovoze produktov, ktoré nesplňajú tieto limity. A tu naozaj musíme uh, si uvedomovať, že tieto politiky stále znova a znova sú devastačné pre polnohospodárstvo aj pre všetkých ostatných a je dôležité, aby sme si uvedomili, že musíme zabezpečiť aj účinnejšiu um, udržateľnosť uh, potravinárskej výroby vo všetkých regiónoch Európskej únie a v tomto smere je dôležité aj mať re- lepší režim kontroly pesticídov a používali tie produkty, ktoré majú najmenší dopad na zdravie ľudí, ako aj na životné prostredie. Ale preto je nevyhnutné, dámy a páni, aby sme modifikovali modely výroby, ktoré dnes používame a zároveň aj tie politiky, ktoré tieto modely upravujú a regulujú. Pán Epitideos, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsednička, treba si uvedomiť, že v oblasti pesticídov tu je otázka e, regulácie a ochrany kľúčová. E, pretože pesticídy sú používané na to, aby sme sa e, vyhli rizikám, ktoré vyplývajú z pestovania konkrétnych plodín. Ale niektoré tieto pesticídy sa dostávajú do podzemných vôd a spôsobujú problémy v našich ekosystémoch. Okrem toho, keď sa tu objavujú reziduá pesticidov, ktoré ostávajú v potravinách, vyplýva z toho riziko pre zdravie ľudí. Najmä pre ľudí, ktorí žijú v okolí farmárskych oblastí. A, a zároveň si musíme uvedomiť, že tu máme reziduá v krmivách, krmovinách, ktoré ohrozujú následne aj e, zvieratá Niektoré pesticídy sú samozrejme zodpovedné aj za endokrínne, teda majú charakter endokrinných disruptorov. A v tomto smere musíme mobilizovať naše úsilie a zabezpečiť to, že budeme mať aj racionálny spôsob pre využívanie pesticídov. Musíme znižovať využívanie týchto pesticídov tam, kde je to len možné a zároveň sa musíme snažiť využívať, e, snažiť znížiť využívanie chemikálií. E, samozrejme, je kľúčové, aby sme chránili spotrebiteľov. Pani rečnička bola prerušená predsedom. Pán Helene má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán komisár. Zabezpečiť obživu pre 7,5 miliardy ľudí e, na svete prináša obrovské výzvy pre tento priemysel a tým musíme čeliť. V tomto smere nesmieme zabúdať na to, že e, na jednej strane musíme chrániť biodiverzitu, agrodiverzitu a zároveň eliminovať využívanie toxických pesticídov a zabezpečiť to, že nebudeme mať žiadne presahy na ľudské zdravie. Na druhej strane e, vidíme, že tu máme technicky modifikované organizmy, ktoré sú rezistentné voči pesticídom, a ktoré sa dostávajú do komerčnej a štandardnej výroby potravín a je častokrát veľmi ťažké nachádzať produkty pri nízkom, pri, s nízkou mierou toxicity a nízkou mierou rizika, ktoré dokážu účinne bojovať proti týmto škodcom. Tu e, musíme účinnejšie e, uplatňovať aj smernicu z roku 2009, ale vyplýva to, vyplývajú z toho veľmi odlišné situácie v celej Európe vidíme, že sa neuči, nedostatočne účinne eh, uplatňuje, uplatňujú ustanovenia o osobitných zónach ochrany a zároveň eh, nemáme náhrady pre polnospodárov, ktoré potrebujú riešenia čo najskôr. Pani Grapiny, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsednička, vážený pán komisár. Samozrejme, táto debata sa dotýka veľmi citlivej témy a v tomto smere musíme byť racionálni. Samozrejme, všetci chceme chrániť ľudské zdravie. Zároveň však eh, musíme musíme si predstaviť, e, e, aký scenár by sme tu videli, keby sme si zneprietili všetkých farmárov v Európe. A samozrejme, e, samotná Európska únia má problémy pri tom, ako má čeliť produktom, ktoré sa dostávajú na európsky trh. Samozrejme, ako hovorila komisia, je veľmi dôležité, aby členské štáty prijali konkrétne opatrenie, ale pán komisár, harmonizovali sme tieto opatrenia dostatočne, urobili sme dosť preto, aby sme tieto riešenia plnohodnotne presadili v praxi, pretože v opačnom prípade e, jeden členský štát bude niečo kontrolovať a druhý členský štát nebude kontrolovať nič. A vidíme tu veľké rozdiely a musíme si spomenúť, že e, tie, tie rozdiely v kontrole toxicity sú pomerne významné. Zároveň produkty, ktoré sú využívané, musia byť dokazateľne neškodné pre ľudské zdravie. Pani Petrova, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsednička, vážne kolegovia, kolegyne, e, vystupujem preto, aby som e, vysvetlila svoj prístup, ktorý veľmi jednoznačne je na strane ochrany občanov a zároveň musíme myslieť na to, že musíme chrániť e, výrobcov, potravinárov a polnohospodárov, pre ktorých je používanie pesticídov zatiaľ nevyhnutné. V každom prípade ale tlak na znižovanie um, používania pesticídov, rovnako ako aj otázka zákazu niektorých pesticídov, ktoré obsahujú karcinogénne látky, tento zákaz má zmysel a, a dokázala to aj správa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ktorý hovorí, že 95% testovaných vzoriek dodržalo povolené limity a zároveň polovica týchto vzoriek neobsahovala žiadne kvantifikovateľné rezidua. A preto sa domnievam, že je jasné, že tento tlak má zmysel a zároveň je zmysluplné obmedzovať využívanie tých najnebezpečnejších pesticídov, ale zároveň musíme apelovať na e, zníženie dovozu tých potravín, ktoré sú ošetrované pesticídmi a presadzovať presadiť zákaz e, dovozu pesticídov zvonka. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedníčka. Pani Zohana. Vážená pani e, predsednička, vážený pán komisár, využívanie pesticídov je veľmi dôležité v európskom farmárstve, tak aby sme dokázali chrániť rastliny e, a zároveň ich účinnejšie chránili pred škodcami alebo chorobami. Pesticídy, ktoré sú používané farmármi, sa môžu dostať do pôdy a môžu viesť k tomu, že tu budeme mať veľké priesaky do pozemných vôd. To môže mať veľký dopad na pozemné a na terestriálne, ale ako akvatické e, biosystémy. Súhlasíte, pán komisár, s tým, že by sme nemali povoliť žiadne predlženie na používanie neonikotinoidov? Myslím si, že to je nevyhnutné preto, aby sme zobrali na vedomie špecifický charakter polnohospodárstva v jednotlivých členských štátoch. To, čo je platné v Nemecku, nemusí byť platné v Bulharsku, najmä čo sa týka špecifických podmienok používania. Takže čo spravíme? Myslím si, že v tomto smere potrebujeme mať účinnejší integrovaný manažment v Európskej únii ohľadom používania pesticídov. Tie musí byť používané na odôvodniteľných úrovniach, tak ekonomické ako aj ekologické a zároveň musíme znížiť rizika pre ľudské zdravie a životné prostredie na absolútne minimum. Zároveň organické a udržateľné spôsoby musia byť prioritnými a musíme v tomto smere aj znižovať chemikálie škodlivých typov alebo škodlivého charakteru. Ďakujem veľmi pekne, pán Bogovič, nech sa páči. Ďakujem pekne, teším ma, že v Európskom parlamente sa venujeme nasadzovaniu pesticídov. Máme osobitnú správu mimoriadného výboru, ktorú sme schválili. Dnes sa venujeme tejto správe. Našim cieľom je využívať pokiaľ možno čo najmenej pesticídov, najmä keď hovoríme o takých pesticídoch, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Preto musíme zaujať integrovaný prístup, nasadzovanie nových techník pri postrekoch. Tiež musíme podporovať tých, ktorí takéto alternatívne metódy využívajú v plnospodárstve. Budú ešte istý čas naďalej pretrvovať pesticídy, preto by sme mali podporovať precízne formy, formy pestovania a plnospodárstva. Musíme taktiež podporovať taký vývoj techník, ktoré umožňujú bojovať proti škodcom najskôr ich identifikáciou a potom cieleným um, nasadením látok. A toto všetko nám priniesie ekologickejšie formy pestovania. Ďakujem pekne. Týmto sme sa dostali na záver spontánnej časti rozpravy KHDI. Teraz dostane slovo pán komisár, aby uzavrel rozpravu. Ďakujem pekne, pani predsednička, ešte raz, vážené dámy a páni, pozorne som si vypočul, čo ste hovorili a počul som naozaj veľmi veľa rozumných názorov ohľadom toho, ako k tomuto pristupovať. Všetci veľmi dobre vieme, že potrebujeme posilniť naše úsilie v oblasti udržateľného využívania pesticídov a najmä aj pri zlepšovaní e, celej smernice. Dovolte mi ale reagovať na niektoré body, ktoré tu boli. Súhlasím s pánom Florencom, ktorý otvoril otázku odtoku alebo teda odvodňovania. Vidíme teda predovšetkým mnoho nových eh, polnospodárských techník a musíme pozbudzovať členské štáty, aby pozornejšie eh, sledovali otázku eh, vlastne drenáže, najmä keď sú používané nové techniky v polnohospodárstve a v tomto smere je tu aj otázka výnimiek. Výnimka mala byť výnimkou a nie pravidlom a samozrejme komisia veľmi pozorne skúma tento aspekt a zavádzame veľmi špecifické opatrenie ohľadom toho, ako budeme kontrolovať to, čo robíme, ako to môžeme regulovať a zároveň máme tu neustálú konverzáciu s niektorými členskými štátmi ohľadom výnimiek. Samozrejme, výnimky sú ale v zákone jasne opísané a musíme upriamiť našu pozornosť aj na uplatňovanie smerníc. Viacerí z vás eh, spomínali aj schvalovanie nízkorizikových pesticídov. Ako veľmi dobre viete, teraz máme v rukách mnohé zlepšenia, mnohé nové pravidlá a postupy, ktoré nám umožnia veľmi rýchlu a veľmi rýchle povolovanie nízkorizikových pesticídov. Viacerí ste spomenuli aj organické polnospodárstvo a vlastne to, ako chceme odoslať signál našim voličom, že organické polnospodárstvo je výsledkom nízko rizikových aktivít. Ale to nie je len o tom. To je o tom, že napríklad e, sulfát, e, sulfáty medí majú veľmi nízku e, rizikovú úroveň. A v tomto smere vieme, že tieto, soli, tieto sulfatové soli majú nízke miera rizik a, a veľmi dobre vieme, že rôzni farmári používajú rôzne metódy, vrátane rôznych chemikálií. V konečnom dôsledku je dôležité, aby sme nevytvárali zbytočné napätie medzi bežným konvenčným a biologickým polnohospodárstvom. Je dôležité, aby sme hovorili ľuďom pravdu. My z regulačného pohľadu veľmi dobre vieme, čo to znamená a veľmi dobre vieme, kto je kto v tomto režime a veľmi dobre vieme, ako sú rôzne typy polnohospodárstva využívané v, v v rôznych krajinách a rôzne typ, rôzne typov výroby. E, takisto veľmi dobre si musíme uvedomiť, že nedosiahli e, kvalifikovanú väčšinu na úrovni stáleho výboru pre polnohospodárstvo, pretože členské štáty ešte stále nedokázali hlasovať za. A v tomto smere je naozaj teraz na Európskom parlamente a rade, aby sme dokázali e, dokončiť to prvé čítanie, komitologické čítanie o pravidlách pre preto aby sme dokázali zaviesť väčšiu mieru transparentnosti a zároveň, aby sme dokázali e, zabezpečiť presah na e, na pravidlá komitológie a zabezpečili verejné hlasovanie o týchto aspektoch. Ale po dvoch rokoch a po prvom čítaní, ktoré sme tu mali, sme nedosiahli žiadne napredovanie. Opäť vás chcem vyzvať, aby ste upriamili svoju pozornosť na túto tému. Včera sme dokončili dialog o všeobecnom a potravinovom balíčku legislatívy. Ďakujem pani Ajuso za veľmi ťažký kus práce. Teraz máme konečne trochu väčšiu transparentnosť pri posudzovaní pesticídov a to je naozaj veľmi veľký výsledok pre nás všetkých. A samozrejme veľmi dobre viete, že um, teraz sme vám dostatočne vysvetlili, aký je ten komplexný systém ochrany rastlín a, a v čo, k čomu smerovalo aj úsilie komisie, aby sme zabezpečili udržateľné používanie e, týchto látok. Chápeme, že nie je dokonalý systém. Pani Dornano spomenula e, prípad samovraždy vo Francúzsku. Áno, bol som tam, stretol som sa s ľuďmi, diskutovali sme o tom s francúzskými orgánmi a diskutovali sme o tom, že by sme mali posudzovať túto situáciu veľmi opatrne a pozorne, lebo to je naozaj veľmi e, komplexná situácia. A viacerí hovorili o tom, že sa namiesto slova pesticídy používalo slovo jed. Um, ale viete, tak to je aj v medicíne. Niektoré, e, niektoré liečiva môžu byť aj jedom pri nesprávnom použití. Takže nemajme zbytočne e, fámy a mýty Komisia súčasne prehodnocuje svoje pravidlá, ktoré sa týkajú aj povolovania látok na ochranu rastlín a vytýčenia maximálnych úrovní reziduí. Ak chcete sledovať e, aj hodnotenie udržateľného využívania smernice, budeme to posúvať v roku 2020 a budeme posudzovať, či táto legislatíva splňa svoj účel. Vyzývam teda členské štáty, aby vytýčili ambiciózne ciele a aby vytýčili jasný časový harmonogram pri svojich revidovaných akčných plánoch. V tomto smere musia členské štáty jasne preukázať svoj záväzok voči občanom, znižovať e, tieto rizika a e, znižovať dopady na životné prostredie. Dovolte mi to uzavrieť tým, že vám poďakovám za vašu podporu v tejto téme. Teším sa na schválenie tejto dôležitej správy parlamentom. Opäť chcem poďakovať pani Jutaland a ďalším tým spravodajcom za veľmi dobrú a kolaboratívnu správu a takisto sa teším za veľmi dobrú komplexnú správu, ktorú ste pripravili. Dobrali ehm, sme na vedomie vaše odporúčania a teraz sa tešíme na udržateľnejšie poľnohospodárstvo v Európe, e, ktoré nám umožní chrániť účinnejšie zdravie našich občanov, životné prostredie, ako aj podporovať udržateľné poľnohospodárstvo. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Teraz na záver rozprávy dostane slovo pani Dalí. Ďakujem veľmi pekne za slovo, ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pekne pán komisár. Vypočuli sme si naozaj veľmi dobrý argument, je to naozaj pomerne kontroverzná diskusia, pretože e, využívanie pesticídov má dôležitú úlohu v polnospodárstve Európy nám to umožňuje zachovávať rastliny zdravé dlhodobo, v dlhodobom horizonte a zároveň nám to umožňuje zastaviť poškodzovanie týchto rastlín a plodín chorobami a škodcami. A na druhej strane využívanie pesticídov v súčasnej podobe nie je udržateľné. A tým, že nie je udržateľné, bude to viesť aj k strate biodiverzity, bude to kontaminovať pôdu a vodu a takisto dojde aj ku kontaminácii podzemných vôd. A v tomto smere práve z týchto dôvodov sme znepokojení tým, že pesticídy môžu viesť k vážnym rizikám v ľudskom, pri ľudskom zdraví, pretože to môže viesť až k ohrozeniu nášho potravinového reťazca a práve preto tu máme niektoré obavy, ktoré sú spôsobené najmä tým, že ak sú ľudia vystavení pesticídom, a môže to viesť až k narušeniu endo, teda môže až e, viesť k vylúčovaniu endokrinných disruptorov. My sme znepokojení práve tým, že e, v členských štátoch vidíme nedostatočné uplatňovanie tejto smernice. V konečnom dôsledku práve e, vysoká závislosť na pesticídoch je nekompatibilná s princípmi udržateľného polnohospodárstva. práve preto si myslíme, že Európska komisia mala podporovať princípy udržateľnejšieho polnohospodárstva, tak aby sme zabezpečili nechemické využívanie, biologickú kontrolu, nízkorizikové produkty a zároveň, aby sme to uzavreli, tá správa, o ktorej dnes diskutujeme, o ktorej dnes diskutujeme, vysiela veľmi progresívny a jasný signál ktorú, ktorý môžeme sumarizovať v niekoľkých bodoch. Prvým bodom je to, že členské štáty by mali účinnejšie kontrolovať svoje plány a zároveň by mali propagovať nechemické alternatívy pre produkty, e, ktoré chránia rastliny e, a zároveň majú nižšie riziko. Pesticídy by zároveň nemali byť využívané vo verejných priestranstvách, akými sú napríklad parky, alebo nemali byť používané v priestoroch, kde sa pohybujú tehotné ženy. A ďalej je to otázka toho, aké prezidua majú jednotlivé pesticídy a aké dopady to má. A v tomto smere potrebujeme skutočne lepšie opatrenia, ktoré nám pomôžu e, podporovať a rozširovať organické polnospodárstvo, preto vyzývame všetky politické skupiny, aby pri dnešnom hlasovaní e, vyslali jasný politický signál o tejto téme. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za vaše vyjadrenia, ako ste už spomenuli, hlasovanie prebehne dnes a diskusiu týmto môžeme uzatvoriť. Poďme teraz ďalej. Ideme na ďalšiu správu, ktorá je správa pána Iva Beleta a je to správa o vykonávaní smernice e, o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. E, pán Belet sa práve odfotil a teraz si môže vziať mikrofón. Nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, dobrý deň kolegovia. Uh, Pani, vážení kolegovia, pani predsednička, pán komisár, musíme povedať, že v Európe máme e, krajine, kde je zdravná starostlivosť e, pacientov. Práve e, tí, ktorí žijú v prihraničných regiónoch, títo vyzerajú títo to vidie veľmi jednoznačne ísť cez hranice, aby dostali lacnejšiu zdravotnú starostlivosť. Toto platí toto platí aj pre pacientov s chronickými ochoreniami alebo s e, veľmi e, zvláštnymi osobitnými ochoreniami pre ktoré, pot, si, eh, pot, pre ktoré potrebujú eh, osobitné, osobitnú starostlivosť. Vážené pani kolegyne, kolegovia, pán komisár, pani prezidentka, je dôležité, že pacienti ešte majú veľmi často dočinenia s prekážkami, pokiaľ by chceli ísť touto cestou. Mnohé tu nie je eh, objasnené, ako sa im refundujú prostriedky za ošetrenie v zahraničí, čo musia čo musí zaplatiť sami. Máme rok 2019 a je potrebné, aby sme takéto nepotrebné prekážky pre pacientov um, jednoducho uh, znížili. Nie je akceptovateľné, aby sme uh, hovorili stále o smernici, ktorá má už 8 rokov, z roku je z roku 2011. Táto smernica uh, ešte stále nie je riadne aplikovaná a to, tým sa ne, s tým sa nemôžeme jednoducho uspokojiť tá realizácia mm, bola spojená s veľmi konkrétnymi návrhmi, s vašimi službami sme veľmi konkrétne diskutovali a veľmi dobre diskutovali o tom, čo by sa dalo urobiť. Takže a jedna informácia pre pacientov, e, pretože veľká väčšina pacientov v podstate vôbec nevie, aké majú práva a, nevie, a nevedia tiež, odkiaľ by takéto informácie získali, napriek skutočnosti, že väčšina krajín má e, taký jednotný infobot. My potrebujeme samozrejme tie one-stop shopy tak, aby pacienti mohli odčadiaľ dostať informácie, čo, ako to vyzerá s um, nemocenskými pokladňami, kde môžu mať aké ošetrenie a tak ďalej a tak ďalej. Musíme si jednoducho povedať, že pacient má právo na tieto informácie, má právo na to, aby tieto informácie obdržal pretože je to skutočne komplexný administratívny balík, s ktorým musí eh, ten pacient bojovať a eh, vážený pán komisár, eh, on musí si, tá, pán, um, využívanie aplikácie tejto smernice sa musí skutočne veľmi prísne sledovať Takisto pacienti, ktorí majú um, osobitné alebo chronické ochorenia, tí potrebujú veľmi často špecializovanú pomoc a táto, túto pomoc nájdu len v zahraničí a tie existujúce európske referencie v tejto súvislosti sa musia posilniť. V každom prípade tu musia spolupôsobiť a byť súčinné všetky členské štáty, pretože zdravotnícke zariadenia je potrebné podporiť práve takéto špecializované, ktoré majú takéto špecializované špecializované centra a starajú sa a poskytujú zdravotnú starostlivosť, starostlivosť práve pre pacientov s osobitnými ochreniami. Myslíme si, že táto správa je um, nástrojom, ako uh, zlepšiť tú zdravotnú starostlivosť pre pacientov. Minulý týždeň uh, sa hovorilo o digitálnej sieti, cezhraničnej spolupráci. To je veľmi dobrá, spolu, uh, veľmi dobrá iniciatíva. Toto musíme zrealizovať tak rýchlo, ako sa len bude dať. A ešte jeden bod my samozrejme potrebujeme robustný, nezávislý zdravotnícky orgán, pretože naši občania si zaslúžia najlepšiu zdravotnú starostlivosť, aká vôbec existuje, aj keď e, ju nájdu na druhej strane hranice. Ďakujem. Pani Grapini za výbor IMCO. Komisár, în calitate de raportor pe aviz la acest raport náš eh, pán spravodajca a ja eh, som eh, teda ako spravodajkynia tejto správy a samozrejme podporujem to, čo v správe sa